Vážené kolegyne, kolegovia, schôdza je znovu otvorená. E, účasť poslancov e, by sa dala ešte vylepšiť. Zápisnica včerajšej schôdze e, bola rozdelená všetkým. Sú nejaké pripomienky? Ak nie,